Takže začneme s našou dnešnou schôdzou, s našim programom Otázka na ústne zodpovedanie o diskriminácii na základe príslušnosti k kaste e, výbor DV kladie túto otázku. Pani Eva Žoli je na mieste, je to autorka tejto otázky a dám vám jej 5 minút nech sa páči, Eva. Pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, milí kolegovia, apartheid je termín, ktorý